Huh? Please take your seats. We want to start. Yeah? Please, please take your seat. We want to start. Huh? Začali by sme. Usadte sa, prosím vás. Se siamo pronti a cominciare, prego. Please. prosím, všetci sedadla. Prego. Se siete d'accordo io proporrei di fare Navrhujem, aby sme si otestovali systém, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania. Toto je len test. Moja karta mysli nefunguje, hovorí pani predsedajúca. Hlasujme, prosím. Odhlasovali ste? Končím hlasovanie. Hlasovali ste, prosím. Končím hlasovanie. V poriadku. Takže toto je výsledok hlasovania testovacieho. Dúfam, že každému fungujú kartičky. Teraz pozrieme, či sa dá uzavrieť hlasovanie. Zdá sa, že systém funguje. Je to všetko v poriadku? Budeme hlasovať teraz a potom pánom Federlajom, ktorý bude predsedať, budeme postupovať ďalej. Ďakujem pekne, pani e, predsedajúca. Chcel by som vás upozorniť, že vzhľadom na to, že moja správa bola úplne prepracovaná s pozniacím návrhom, ktoré úplne zmenili jej znenie, nebudem hlasovať Samozrejme, ak tieto pozmeňovacie návrhy prejdú v hlasovaní, ak získajú väčšinu podporu, nebudem hlasovať za svoju správu a žiadam o to, aby moje meno bolo stiahnuté e, spod tejto správy. Ďakujem. Tito tutti. Abbiamo sentito tutti l'intervento del collega. Prenderemo nota, prendiamo nota. Sme teda počuli pána Schaffhausera. Berieme na vedomie jeho vyhlásenie, jeho požiadavku, takže pristúpime k hlasovaniu a potom uvidíme, či bude potrebné prijať takýto krok alebo nie. Takže začíname, máme dlhý hlasovací zoznam, ale máme tam aj niekoľko blokových hlasovaní. Myslím teda, že to absolvujeme relatívne rýchlo, takže najskôr 63, 64 spoločne, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. 65, 66, tie sú bezpredmetné, 70, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 69, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Imko 1, za, proti, zdržali sa, prijaté. Viem, že je ešte dosť včasná hodina, prosím však dvíhajte ruky, zretelne 67 za, proti, zdržali sa, prijaté. 68 za, proti, zdržali sa, prijaté. 71 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté. Áno. 72 za, proti, zdržali sa, prijaté. Imko 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 73 za, proti, zdržali sa, prijaté. Overíme si výsledok, keďže kolegovia to žiadajú. Otváram hlasovanie. 73. Hlasujeme o tomto návrhu. Konec hlasovania. Zamietnuté, ospravedlňujem sa. 74 za, proti, zdržali sa, prijaté. 75 za, proti, zdržali sa,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 76 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Overíme si druhú časť. Otváram hlasovanie o druhej časti. Koniec hlasovania. Prijaté. 77 za,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 Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Imko 3 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 86, 87 a 88. Kto je za? Proti, zdržali sa. Prijaté. Ďalej 90 a 89 sú 92 za, proti, zdržali sa, prijaté 91 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 93 a 94, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté ďalej. Ďalšie tri sú bezpredmetné. 98 za, proti, zdržali sa, prijaté. 99 za, proti, zdržali sa, prijaté. Imko 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. 100 a 101. Aha, ideme príliš rýchlo, dobré. Takže návrhy 100 a 101, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej nasleduje návrh 104 za, proti, zdržali sa, prijaté. 103 za, proti, zdržali sa, prijaté. 105 za, proti, Pardon, vrátime sa k návrhu 103 za, proti, zdržali sa prijaté. 100. Aha, chcete si overiť návrh 103, nech sa páči, hlasujte. Emendamento 105, chi favore? Chi è 105 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Ďalej nasleduje e, blok návrhu od 106 do 116, to je za, proti, zdržali sa. Prijaté. Imko 10 za, proti, zdržali sa prijaté. Libe 1 za, proti, zdržali sa prijaté. 117 a 118 za, proti, zdržali sa prijaté. 122. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 121 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale veríme si to. 121. La votazione. La votazione chiusa. Respinto. Konec hlasovania zamietnuté. 123, 124 125 za, proti, zdržali sa, prijaté. 126 za, je bezpredmetný, 128 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 127 až 130, kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. 131 až 133, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 134 až 136, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 137 za, proti, zdržali sa, prijaté. 138, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 139 za, pardon, a 140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 proti, zdržali sa, prijaté. 147 za, proti, zdržali sa, prijaté. 149 za, proti, zdržali sa, prijaté. Libe 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 153 až 155, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej, 156 je bezpredmetný, aj 157, 59, 61 a 62, to sú všetko bezpredmetné. Pardon, hlasovali sme o nich on blok. 158 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 160 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 163 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Libe 5 a za, proti, zdržali sa prijaté. Libe 6, kto je za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo zamietnuté. Ďalej 164 a 165 za, proti, zdržali sa prijaté, ak sa nemýlim. 166 je bezpredmetný, 167 Hlasujeme o návrhu 176. Až 89 za, proti, zdržali sa prijaté. 171 až 176 je to blok za, proti, zdržali sa prijaté. 172 za, proti, zdržali sa prijaté. 177 za, proti, zdržali sa prijaté. 178, 179 spolu za, proti, zdržali sa prijaté. 180 je bezpredmetný. 182 až 186 za, proti, zdržali sa prijaté. Imko 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Imko 4 za, proti, zdržali sa prijaté. 181 za, proti, zdržali sa prijaté. 183 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 187 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 188 za, proti, zdržali sa, prijaté. 189 až 191 za, proti, zdržali sa, prijaté. 192 bezpredmetné ďalej 193 za, proti, zdržali sa, prijaté. 100 194. Z 65 aj 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. 197 za, proti, zdržali sa, prijaté. 198 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalšie dva návrhy sú bezpredmetné. 201 za, proti, zdržali sa, prijaté. 202 za, proti, zdržali sa, prijaté. 203 je bezpredmetný, 204 za, proti, zdržali sa, prijaté. 205 a 206 za, proti, zdržali sa, prijaté. 207 a 208 sú bezpredmetné, ďalej 209 za, proti, zdržali sa, prijaté. 210 za, proti, zdržali sa, prijaté. 211 za, proti, zdržali sa, prijaté. 212 až 214 za, proti zdržali sa, prijaté. 215 za, proti zdržali sa, prijaté. 216, 217 a 218 za, proti zdržali sa, prijaté. 219 a 220, tie sú bezpredmetné, ďalej 221 až 223 za, proti zdržali sa, prijaté. 224, je bezpredmetný. 225 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 226 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 227 za, proti, zdržali sa, prijaté. 228, 229 spolu za, proti, zdržali sa, prijaté. 230 za, proti, zdržali sa, prijaté. 231 a 32, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 233 za, proti, zdržali sa, prijaté. 234 až 236, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalší návrh je bezpredmetný, 238 za, proti, zdržali sa, prijaté. 239 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 241 240, 41 a 42 za, proti, zdržali sa prijaté. 243 je bezpredmetný. Ďalej 244 e, až 251. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Libe 3. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Libe 4. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Libe 7. Za, proti, zdržali sa prijaté prijaté, Imko 5 za, proti zdržali sa prijaté 252 za, proti zdržali sa prijaté 253 za, proti zdržali sa prijaté 254 za, proti zdržali sa zamietnuté 255 za. Pardon, overíme si návrh 254. Allora, aperta la votazione elettronica. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Myslím, že bolo celkom rozumné overiť si to, bolo to jednoznačne zamietnuté. 255 za, proti, zdržali sa, prijaté. 256 za, proti, zdržali sa. To si to musíme opäť overiť, aj keď, aj to sa mi zdá, že to bolo zamietnuté. Otváram hlasovanie 256. La votazione chiusa. Konec hlasovania. Prijaté. 257 za, proti zdržali sa, prijaté. 258 za, proti zdržali sa, prijaté. 259 za, proti zdržali sa, prijaté. 260 za, proti zdržali sa, prijaté. Ďalej návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. E, unblock návrh 2 až 4, zdržali sa, prijaté. Návrh 5, za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 6 až 15, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 10 za, Pardon, chcete si overiť návrh 9, nech sa páči. Volete però si fa, eh? eh però è respinto. Emendamento 10. Chi a favore? Bolo to zamietnuté. Návrh 10 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté, ale overíme si. Monika, prego. La votazione aperta, la votazione anche chiusa. Otvorím hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 16 až 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 20 až 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 25 až 28 za, proti zdržali sa prijaté 29, kto je za, proti zdržali sa prijaté 30 za, proti, zdržali sa prijaté. 31 až 33, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 34, kto je za, za, proti, zdržali sa prijaté. 35 až 37, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 30 kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 39 až 41, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 42, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 43 až 45, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 46, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 47 až 49, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 50, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 51 až 53, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 55, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 56 a 57, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrhy ďalšie dva sú bezpredmetné a teraz nasledujú návrhy 60 až 62. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Libe A. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Týmto sa dostávame k záverečnému hlasovaniu. Pamätáme na to, čo nám povedal na úvod spravodajca pán Schaffhauser, čo sa týka stiahnutia jeho mena z tejto správy, ak by sa schválili i isté návrhy. Myslím, že tým pádom e, už stiahol svoj, svoje meno z tejto správy vzhľadom na výsledok hlasovania, tak ako to oznámil na úvod. Správa bude teda predložená k hlasovaniu v celom pléne bez mena spravodajcov. Otváram teraz záverečné hlasovanie. Prosím, hlasujte. Koniec hlasovania prijaté. 46 hlasov za, 7 proti. Ďakujem všetkým kolegom za spoluprácu. Ďakujem aj pánovi Šauhajzerovi za to, že nám pomohol svojim postojom a pán Feder, Federle teraz preberá predsedníctvo schôdze. So, dear colleagues, let us... Kolegovia, budeme pokračovať s programom. Bolo to naozaj hladké hlasovanie. Ušetrilo nám to veľa času, že to prebehlo tak hladko a rýchlo. Ďakujem vám, že budem mať tú čest predsedať poslednej časti zasadnutia tohto výboru. Prijatie programu. Chce niekto požiadať o slovo k tejto agende, k tomuto programu? Nevidím nikoho. To znamená, že program je prijatý. Oznámenia predsedajúceho. Bod číslo 8. Pán Henkel mal byť spravodajca k európskym štandardom. On je spravodajcom, ale požiadal, aby sme odložili diskusiu o tejto správe na 6. februára. Bod 3. Schválenie zápisníc 26. septembra 2016, 12. a 13. oktobra 2016, 9. až 10. novembra 2016. Sú k týmto zápisniciam poznámky? Nie? Nikto nežiada o slovo. To znamená, že tieto zápisnice sú prijaté. Prechádzame na diskusiu o správach Vláda EÚ, akčný plán 2016 až 2020, spravodaj kokyňou je pani Angelika Mlinár. Komisia publikovala oznámenie v 2016. E-Government, action plan, teda elektronická vláda, IMCO je dekestorským výborom, pripravuje sa správa parlamentu z vlastnej iniciatívy, ale v rámci pravidla 54 je pridružený aj výbor ITRE, máme špecifické právomoci v niektorých častiach tejto správy teda správa pani Mlinár, bude sa o nej hovoriť maximálne 40 minút. Začneme spravodajkyňou, potom tieňoví spravodajci a potom na minútu bude kolo otázok, potom bude hovoriť komisia a potom zasumarizujeme, teda spravodajkyne zasumarizuje. Máte slovo. Ďakujem pekne, hovorí pani Mlinár, kolegovia. Vývoj e-governmentu je základným uholným kameňom elektronickej stratégie, zlepší efektívnosť, zniží náklady a administratívnu záťaž pre podniky a občanov. Preto vítam akčný plán komisie na rok 2016 do roku 2020. Môj názor sa sústreďuje na záležitosti, ktoré majú mimoriadnú dôležitosť pre ITRE a voči ktorým máme exkluzívne právomoci alebo zdieľané s IMKOM v rámci pravidla 54. Dôležitý bod je, že musíme zabezpečiť dlhodobé systematické zaramcovanie, systematické zmeny vlády aj po roku 2020. Musíme zaručiť stabilitu iniciatív, ktoré už prebiehajú, napríklad technické e, štruktúrálne bloky, ktoré už sú e, rozbehnuté. Chcela by som zdôrazniť aj privetivosť, interabilitu a adaptabilitu i governmentu, ktoré sú kľúčovými aspektmi. Rýchlo sa rozvíjajúce technológie ako big data, internet veci alebo cloud computing sú takisto vítané, treba ich zapracovať pri službách e-governmentu a mm, technologickom rozvoji. Otvorené údaje, open data, sú tiež dôležitým komponentom, ktoré zabezpečia lepšie služby e-governmentu a takisto je možné nájsť data, aby si ich mohli využiť stiahnuť tretie strany. Verejno-súkromné partnerstvá a verejný sektor sú takisto dôležitými bodmi a môžu vytvoriť nové inovatívne riešenia. Ale nemali by sme zabúdať, že akčný plán, ktorý hľadí dopredu, musí splniť isté podmienky, kým sa tieto akčné záležitosti môžu uviezť do praxe aktivity. Potrebujeme infraštruktúru, potrebujeme širokopásnové pripojenie, komunikačné zariadenia, aby bolo možné rozvinúť mobilné služby. Ďalší dôležitý bod je služby elektronickej vlády i governmentu e, sa e, ešte nerozšírili tak veľmi v mnohých členských štátoch EÚ. Možno preto, že nie sú také prívetivé, ale nie sú nastavené na potreby klientov. Treba to tak urobiť. Je dôležité aj, aby európsky európske inštitúcie sa stali modelom, vzorom v tejto sfére. Všetky inštitúcie by mali byť digitálnejšie a verím, že aj iné európske inštitúcie ako Európsky parlament by sa mali pokúsiť sa dostať do popredia, byť avantgardnou digitálnej transformácie. Teším sa na pozmenujúce návrhy zo strany kolegov a dobrú spoluprácu v nasledujúcich dňoch. Budem pracovať s tieňovými spravodajcami na tejto dôležitej téme. Ďakujem. Ďakujeme, pani Mlinár. Politické skupiny, tieňoví spravodajcovia, EPP začína. Pani Sander. Na dve minúty. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegovi. Ako nechcem sa poďakovať Angelike Milnár za vynikajúcu prácu, ktorú nám tu dnes predkladá. Takže ja by som prispela tak, že by som e, niektoré myšlienky do toho pridala ktoré by vlastne ten formát trochu rozšírili a dúfam, že to bude možné. Hovorili ste o digitalizácii verejných služieb. A takýmto spôsobom sa zabezpečí zisk času, účinnosti, výkonnosti, ale zabezpečí transparentnosť a vlastne zníži sa trochu to administratívne zaťaženie a to je veľmi dôležité pre naše podniky, predovšetkým pokiaľ ide o malé a stredné podniky. A chcela by som pripomenúť, že ak ten princíp jedenkrát pre všetko e, bude v plnej miere aplikovaný, tak to umožní úspory až 5 miliard eur ročne na úrovni Európskej únie. A pokiaľ ide o body, kde by som ja chcela takisto trochu prispieť zo svojej strany, je to predovšetkým o dôveryhodnosť a takisto o e, utajnosť tých informácií, zabezpečenie tých infraštruktúr, to je takisto kľúčové a zdôrazňujem to. A druhý bod, ktorý je dôležitý, je inklúzia digitálna. Nemôžeme predsa na internete nahradiť všetko, čo sa napríklad deje vo vidieckom priestore momentálne mimo digitálnej sféry, pretože nie všetci sú gramotní, digitálne gramotní a sú tu možno aj handicapy, ktoré môžu viesť k tomu, že digitálna služba sa nedá využívať a preto musí vláda a štát urobiť všetko preto, aby sa nevytvorili nejaké, nejaké priepasti. A pokiaľ ide o hraničné oblasti, tam by som chcela zdôrazniť, aby e, verejné e, služby v tejto oblasti e, postupovali v zmysle cezhraničnej spolupráce a tu predložím tu som za to, aby sa predložila informatizácia, pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie. A na záver ešte raz by som chcela povedať, že je veľmi dôležité, aby sme urobili všetko preto, aby e, administratívne postupy digitálne boli zrozumiteľné a prístupné a tu zdôrazňujem predovšetkým význam multilingvizmu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo pán Suriňo, tieňový spravodajca za SND, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som povedať, e, že sa chcem poďakovať predkladateľovi správy, pretože je to veľmi dôležitá správa a veľmi zaujímavá. Ja som bol spravodajca, pokiaľ ide o e, programy, ktoré e, sa sústredia predovšetkým na interoperabilitu a v rámci tej správy, kde som sa ja aktivizoval, tam sa zdôrazňovali viaceré referenčné body. Treba povedať, že Európsky parlament sa rozhodol, že sa bude sústrediť predovšetkým na rozvoj takej platformy, európskej, ktorá by mala referenčný charakter, to znamená na tej úrovni interoperability a takéto interoperačné programy sú veľmi dôležité, pretože predstavujú vlastne základ toho systému, ale bez nejakého, bez nejakého digitálneho rámca tá celá reforma jednoducho bude nekompletná. Preto tento akčný plán je veľmi dôležitý. A treba si takisto zadefinovať priority z toho, čo chceme my z tejto platformy mať a to je vlastne aj dôvod, prečo sme sa v tejto oblasti rozhodli modifikovať alebo upraviť niektoré z tých návrhov prostredníctvom poz pozmeňujúcich návrhov, pretože sú tu obmedzenia, pokiaľ ide o priestor a treba povedať, že v tejto oblasti sa treba sústrediť všetkým na administratívu, treba zlepšiť takisto aj kvalitu služieb, ktoré sa poskytujú občanom, treba rozvinúť systémy, ktoré sa sústredia predovšetkým na potreby občanov a nie na aspekty, ktoré by boli čisto technologické, alebo kde ide predovšetkým iba o zisk. A treba povedať, že treba sa sústrediť predovšetkým na riešenie problémov osôb a treba to dať do súvisu s možnosťami, ktoré prináša technológia, aby sme zabezpečili zvýšenie počtu pracovných príležitostí. A odpoveď, ako máme reagovať na potreby osôb, je nie, že budeme sa sústrediť iba na potreby podnikov. Treba zabezpečiť jasný, zrozumiteľný prístup týmto digitálnym službám vzhľadom teda prostredníctvom sieti, ktoré by mali byť disponibilné všade a treba takisto zdôrazniť, že v tomto akčnom pláne by sme mohli integrovať aj palíček Telekom, kde by boli štyri sektory intervenčné, predovšetkým pokiaľ ide o 5G sieť a takisto aj v rámci legislatívy pod názvom Wi-Fi Európa, to znamená, treba urobiť všetky také, vytvoriť také podmienky, ktoré budú univerzál, univerzálne, pokiaľ ide o siete vysokej rýchlosti na vysokej kvalite. Takže dúfam, že máme výborné východisko a treba takto aj pokračovať. Ďakujem veľmi pekne. Vzhľadom na čas by som chcel povedať, že treba pristupovať k všetkým tak, aby sme mali každý rovnaký časový priestor. Nevidím, že by tu bol niekto za EKR. Áno, dostanete slovo neskôr. Nevidím tu teda za EKR nikoho ani za zelených, takže môžeme prejsť ke predstaviteľom GUE, to je pani Matias, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela poďakovať spravodajcovi za prácu, pokiaľ ide o tieto kroky, pokiaľ ide o e-government, to je veľmi dôležité, už to bolo viackrát povedané, pretože tu dochádzalo k zdvojnásobňovaniu predkladania dokumentov a to je zbytočné zaťažovanie a treba takýmto spôsobom jednoducho pristúpať inkluzívnejšie ku klientom. To znamená, z mojej strany chcem povedať, že sú tu určité obmedzenia, pokiaľ ide o predloženie takéhoto návrhu. Ja viem, že sa tam nedá pokryť všetko, ale myslím si, že by bolo veľmi dôležité, aby sme posilnili predovšetkým dva prvky, ktoré sú v určitej miere implicitne obsiahnuté v texte, ale ktoré musia byť rozvinuté podľa môjho názoru ešte viac, pokiaľ ide o ten aktívnejší alebo účinnejší, inkluzívnejší akčný plán, napriek novým technológiám, ktoré máme, ktoré teda v Európskej únii sa využívajú veľmi dobre, ale ten prístup k nim nie je vždy veľmi vyvážený a my musíme riešiť tento, túto nevyváženosť a musíme robiť všetko preto, aby každý mal rovnaký prístup k týmto sieťam a druhá pripomienka, treba takisto sa pozrieť aj na zabezpečenie údajov, bezpečnosť údajov, spravodajca o tom hovoril, ale myslím si, že tento bod treba ešte viac rozvinúť a treba venovať viac pozornosti na to, aby európska legislatíva, pokiaľ ide o ochranu údajov, ktoré veľmi, kde máme veľmi dobré legislatívne základy, aby to skutočne bolo v plnej miere aplikované. A posledná pripomienka z mojej strany ide tu takú principiálnu e, principiálne pripomienky, ktoré vlastne e, vyjadriem v pripomienkach a pozmeňujúcich návrh, všetkým pokiaľ ide o možné partnerstva v rámci tohto akčného plánu. Vlastne to už bolo spomenuté. Treba predovšetkým v rámci tejto správy zohľadniť potreby našich občanov a treba venovať predovšetkým veľkú pozornosť projektom PPP, to znamená podporujeme tu častokrát outsourcing a musíme jednoducho sa o tom porozprávať v rámci ďalšieho zasadnutia. Ďakujem veľmi pekne. A teraz môžeme prejsť k diskusii a za SND tu má slovo pán Blanko López. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Bez pochyby tá veľká transformácia, ktorá vlastne vychádza z implementácie tých nových technológií, to si vyžaduje, aby sme aj našu administratívu uspôsobili na nové časy. Hovorilo sa tu o zlepšení tej efektívnosti, aby sa znížili náklady, aby sa znižili tie administratívne zaťaženia. To má i pozitívne výsledky pre podniky, pretože sa znižujú takto náklady, ale takisto to má aj veľký význam kľúčový pre občanov teda už sa povedalo, že tieto nové možnosti majú taký, prinašajú aj určité nové rizika, pokiaľ ide o ochranu údajov, ale chcel by som upriamiť vašu pozornosť na následovné. Tieto technologické pokroky nemôžu môžu vytvoriť určité teritoriálne rozdiely, lebo viesť k takýmto rozdielom, to znamená, budú tu regióny, ktoré budú mať väčší prístup k tomu, čo sa týka využívania týchto nových technológií. A hovorili sme tu o tých e, handicapoch, pokiaľ ide aj o osoby konkrétne, to znamená, treba využiť túto príležitosť, ale táto príležitosť nemôže zároveň priniesť určité priepasti medzi teritoriami a medzi občanmi samotnými. Ďakujem. Nikto iný z kolegov už nepožiadal o slovo, to znamená, že môžeme si vypočuť komisiu Jean-François Juncker z DG Connect. Nech sa páči, máte slovo. Dobré ráno, ďakujem veľmi pekne za to, že máme možnosť vyjadriť sa, že ste nás pozvali a v parlamente môžeme niečo povedať. Chcel by som v mene komisie sa poďakovať parlamentu a výboru, kde som, za implementáciu tohto akčného plánu. To, čo tu bolo pripravené, je v súlade toho, čo vnímame. My pokiaľ ide o transformáciu verejného sektoru, pokiaľ ide o zavedenie ICT technológií, to môže pomôcť k zlepšeniu administratívy fundamentálnym spôsobom, pokiaľ ide o náš prístup k interakcii so spoločnosťou, s ľuďmi. Je veľmi dôležité, aby komisia išla príkladom a my vítame, aby sa pridali, sú tu apely na to, aby sa pridali ďalšie inštitúcie, pretože to bude mať veľmi konkrétny dopad. Chcel by som pripomenúť nasledovne. Tento nový akčný plán v porovnaní s tým predchádzajúcim má určitú dynamickú dimenziu. To znamená, že tie aktivity, ktoré sú zadefinované v tom akčnom pláne, budú doplnené dodatočnými krokmi, predovšetkým vlastne zriadíme platformu, kde budeme môcť možnosť vypočuť si odlišných aktérov, budeme môcť vypočuť si podniky na to, aby sme mohli identifikovať spolu s členskými štátmi, spolu jednotlivými, s jednotlivými aktérmi, nové konkrétne kroky, aby sme na konci dňa skutočne mohli zrýchliť tú transformáciu verejnej správy, čo je vlastne aj zámerom tejto akčného plánu. A teda teším sa na ďalšie diskusie z vašej strany a na možnosť participovať na nich, takže chcem sa poďakovať. Ďakujem. Ďakujeme komisii za vaše vyjadrenie a teraz dostane slovo spravodajca. Nech sa páči, môžete to na záver zosumarizovať. So Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne všetkým kolegom a tieňovým spravodajcom, ktorí prišli. Myslím si, že z toho, čo sme tu dnes počuli, môžeme vyvodiť nasledovné. Ja ako spravodajkynia môžem povedať, že tu bude zoštíhlené, jasné e, stanovisko a aby som vás teda informoval, istotne viete, že je tu lehota napríklad nepozmeňujúcich návrh, to 17. januára na poludnie a potom Budeme pokračovať s našou prácou a ja dúfam teda, že tu bude spolupráca z vašej strany aj naďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pani Sodajkyňa, týmto končíme tento bod. A teraz by som len chcel oznámiť, že hlasovanie v výbore bude 28. februára a na plene to bude ešte bližšie určené, kedy to bude. A takisto pre tých, ktorí sledujú túto tému, treba povedať, že sme trochu predbehli čas a treba robiť všetko preto, aby poslanci sa dostavili na ďalšiu diskusiu, pokiaľ ide ďalšie body. Teraz bod číslo 7, pokiaľ ide o emisie, záväzné redukcie emisí na obdobie 2021 až 2030. Európska komisia predložila návrh, pokiaľ ide o úpravy v tejto oblasti, kde sú stanovené E, stanovené ciele, pokiaľ ide o emisie na obdobie 2020, 2021 až 2030. Týka sa to sektorov, ktoré vlastne nespadajú do toho ETS, o ktorom sme vlastne hovorili, alebo budeme hovoriť ešte neskôr, to je 60 celkových emisí. A tento návrh vlastne sa týka rozhodnutia, kde sú stanovené národné emisné ciele pre členské štáty v sektoroch, ktoré sa netýkajú ETS v rámci toho stanoveného obdobia. Envy je gestorským výborom, ITRE tu bude mať výmenu názorov, respektíve tá sa už konala v novembri. Máme zhruba 30 minút na rozpravu k tejto téme a teraz začneme tým, že Budeme postupovať tradične, ako prvý dostane slovo spravodajca, ak tu už je medzi nami. Vieme, že spravodajca už prichádza, takže vynimočne, a to aby sme mohli pokročiť, pretože tu je viacero teňových spravodajcov, začneme tým, že dostanú. A už teda prichádza, takže máme iba minútové omeškanie a už bude na svojej stoličke. Vieme, že tie najlepšie vstupy e, a príhovory sú tie, ktoré robíte ešte z lapajúc po dýchu, keď prichádzate do miestnosti. Welcome. The voting was uh, rather quick today, and, and the to hlasovanie prebehlo veľmi rýchlo a vyjadrenia a pripomienky kolegov boli veľmi stručné, takže my vás e, my sa nehneváme, že ste prišli neskôr, ale teraz máte slovo ako spravodajca. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ospravedlňujem sa, že som prišiel neskôr, bol som ešte v výbore Envy, ale už som teda tu medzi vami. Takže veľmi stručne, pokiaľ ide o nariadenie effort sharing, Treba povedať, že to je veľmi dôležitá téma, ktorá sa týka eh, skleníkových emisí v Európskej únii a je to kľúčový nástroj v boji proti klimatickým zmenám. My vieme, že tieto už nastali. Navrhované nariadenie stanovuje nové záväzné e, zníženia limitov skleníkových emisí, ktoré by pre členské štáty boli povinné v rámci obdobia 2021-2030. Pokiaľ teda ide o prácu Európskeho parlamentu, tu ITRE poskytuje iba stanovisko e, gestorskému výboru ENVY a e, snažíme sa predsa len spolupracovať s týmto výborom, s našimi kolegami v ENVY, kde spravodajcom je pán Herbrandy a takisto sa snažíme Envy a Inter by mohli mať možno lišiace sa názory k tejto téme, ale snažíme sa urobiť všetko preto, aby sa tieto čo možno najviac zblížili. The, uh, report. Um, yesterday we had a first informal shadow meeting to gather the ideas. Včera sme mali stretnutie nových spravodajcov a tak ako bolo povedané, sú tu určité rozdiely medzi jednotlivými politickými skupinami, ale predsa len stále ešte mám dojem, že je tu ochota zo strany tieňových spravodajcov, aby sa riešili niektoré z tých problematických bodov a ja dúfam, že tu bude e, silná spolupráca, posledná spolupráca v rámci tieňových spravodajcov a takýmto spôsobom poskytneme stanovisko, ktoré bude uspokojivé pre väčšinu politických skupín a pre väčšinu kolegov v rámci nášho výboru. Takže spomeniem 5 dôležitých oblastí, kde si myslím, že stanovisko ITRE by sa malo sústrediť na tieto témy viac. Prvou témou je navýšenie ambícií a posilnenie dlhodobých perspektív Európskej únie, tak ako to je aj v rámci. Eh, myslím si, že komisijný návrh nie je dostatočne jasný, pokiaľ ide o parížskú zmluv, dohodu, pokiaľ ide o európske dlhodobé záväzky v tejto oblasti, v oblasti dekarbonizácie. Musíme na to poukázať. Druhá vec, to je to východisko, keď sa vlastne začína tá trajektória nariadenia effort sharing, zdieľania úsilia a Takisto sa musíme vyhnúť nejakému zbytočnému navýšenému rozpočtu tejto oblasti, aby sme mali takú zoštihlenú trajektóriu. A chcel by som povedať, aby sme vychádzali z tej lineárnej trajektórie v roku 2017 už, čo je vlastne aj v súlade s stanoviskom z Envy. Ešte stále síce nemáme toto stanovisko, ale tie e, ale vzýšlo to z tohto výboru a pokým som informovaný, tak tu bola určitá podpora zo strany ostatných výborov. A pokiaľ ide mechanizmus flexibility, to je tretia téma, myslím, že to je najťažšia z tých častí, z tejto zložky a ide tu o to, ako môžeme zvládnuť tento tradičný mechanizmus a ten mechanizmus flexibility, ktorý je nový zo strany eh, komisie. Prepáčte, už musíte skončiť, hovorí pán predseda. Štvrtý a piatý, tie sú úzko prepojené, to sa týka e, kontroly e, zosúladenia a samotného nariadenia a myslím, že v tejto oblasti by sme mali navrhnúť viac pravidelných kontrol súladu, pokiaľ ide o vývin situácie v členských štátoch a nejaké predbežné kontroly na to, aby sme urobili všetko preto, aby sme zistili, že či všetko funguje tak, ako má. Prepačte, ak som vás prerušil, myslím, máme veľa času, ale Švedi sú ešte presnejší ako Nemci, to znamená, ja sa mm, celý nervózny, keď už nedodržiavame čas. Takže teraz zostanú slovo rečníci, pán Sean za EPP, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, a gratulujem spravodajcovi Áno, aj komisii. Ja si myslím, že komisia, komisii sa to podarilo tentokrát a dokonca by som podporil ich návrh v tom zmysle, že spravodajca pravdepodobne zachádza príliš ďaleko a bude to mať veľký vplyv, pokiaľ ide o efektívnosť nákladov a takisto aj pokiaľ ide o hospodárstvo v Európe v zmysle pracovných príležitostí a takisto aj potrebnej bezpečnosti. A poviem aj prečo. Poprvé, my všetci sme sa dohodli na rovnakých cieľoch do obdobia 2030, ako sa k tomu dostaneme, to je to, kde sa naše názory líšia. A to súvisí s určitými čiastkovými, čiastkovými fázami. Takže pokiaľ ide o to východisko, to rok, kde sa začína v roku 2020, on hovorí, že by sa malo začať už v roku 2017. Ja myslím, že to je príliš skoro, bude to príliš náročné pre členské štáty a jednoducho to sa asi nedá dosiahnuť a potom by to viedlo k nejakým sankciám. Po druhé, tie flexibility, ktoré ste spomenuli, ja takisto si myslím aj tu, že tie kredity na úrovni 280 zo strany komisie, ktoré spravodajca chce E, dať na polovicu na úroveň z 90. Myslím si, že to by malo veľký zlý dopad pre všetkým pohospodárstvom, pretože e, Zároveň by sa nedala zabezpečiť jednoducho potravinová bezpečnosť. táto je kľúčová v rámci tých dohod a tam sa to takto vždy uznala. Takisto nesúhlasím s pokiaľ ide o e, flexibilitu v oblasti ETS. Komisia stanovila milión uncí, on to chce snížiť na polovicu. Ja si myslím, že to treba ponechať na tej vyššej úrovni, pretože ak sa už ušetria emisie, tak sú ušetrené. A zároveň by som chcel povedať, že treba tu počítať aj s tým, s veľkými politickými e, vplyvmi, ako napríklad Brexit. Myslím si, že to bude mať veľký dopad, tak ako sme to videli v minulosti, treba aj v Brexit jednoducho zapracovať do toho a počítať s tým, ako to môže negatívne ovplyvniť situáciu. Ďakujem pekne, pán Kelly. My vidíme, že pán Kelly je skutočne veľmi stručný a snažil sa ma ukludniť tým, že šikovne e, rečnícky čas zvládol. Teraz zostane slovo pani Bonafé, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja sa budem snažiť dodržiavať tú istú stratégiu ako môj predrečník a budem sa snažiť dodržať čas. Ďakujem pekne spravodajcovi za predloženú správu aj za to stretnutie, ktoré sa včera konalo. Ja si myslím, že to je veľmi dôležitá zložka v tom zmysle, že tá stratégia, pokiaľ ide o už prijaté záväzky v rámci Parížskej dohody, tieto musia byť ešte doplnené. Ide tu o hospodársky model v rámci obdobia 2020 až do roku 2030 už vlastne vo výbore Envy sme hovorili o tomto emisnom výmennom systéme. Je to veľmi dôležitá téma a aj veľa vecí, ktoré ešte v tejto oblasti nie sú stále pokryté. A v rámci obdiva 2020-2030 je veľmi dôležité, aby sa nám podarilo tieto ciele dodržať, ktoré sme si stanovili. Chcela by som povedať ešte nasledovné. Návrh komisie podľa môjho názoru je veľmi dobrým východiskom pre našu prácu Avšak treba zároveň povedať aj to, že sú tu niektoré body, kde určite ešte stále e, musíme zareagovať a urobiť nejaké opatrenia. A to sú záležitosti, ktoré vlastne zo strany spravodajcu boli už spomenuté, zo strany niektorých kolegov. Napríklad pokiaľ ide o tie nové flexibility, tu si myslím, že bude veľmi potrebné, aby sme tu zabezpečili prepracovanie, predovšetkým pokiaľ ide o preskúmanie, až potom prepracovanie Ide tu o ETS systém, ale takisto aj USF a mm, musíme to urobiť viac koherentné a potom uvidíme, ako vlastne v parlamente budeme to môcť prijať. Potom, pokiaľ ide o ten začiatok, tu sú určité veci, ktoré treba zohľadiť. Ja si myslím, že tento systém musí byť prepracovaný, pretože vlastne komisia dnes predložila taký systém, ktorý vlastne v podstate ako keby prestával fungovať a tie úsilia, ktoré sme tu mali v minulosti, sa nebrali do úvahy v prípade tých štátov, ktoré už dosiahli nejaké ciele, ktoré boli stanovené v minulosti. A na záver treba povedať, že treba jednoducho overiť tie pokroky, musia byť preskúmané, treba to robiť každoročne a musí to byť robené tak, aby sme sa na to pozerali v, obd- v rámci obdobia 5 ročníc. To sú veci, ktoré treba zohľadiť. Ďakujem pekne, nevidím tu nikoho za EKR, takže dostane slovo Alde. Máme tu náhradníčku, takže nech sa páči, máte slovo. Pani Víring, máte slovo. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, ako ste už povedali, ja tu hovorím v mene Karoliny Puste, ktorá je nespravodajkynia za ALDE, ktorá tu božiaľ nemohla byť. Predovšetkým sa pani Puste chce poďakovať predkladateľovi za prácu, kde sa snaží zlepšiť pôvodný návrh predložený zo strany komisie. Myslí si, že táto správa by mala prispieť k posilneniu stanoviska Európskej únie, pokiaľ ide o dlhodobú perspektívu v súlade s Parížskou dohodou a s dlhodobými cieľmi snahy znižovať skleníkové emisie. Mysliac na toto, myslí si, že začať túto trajektóriu v roku 2017 a nie v roku 2020 je kľúčové, pretože takýmto spôsobom to bude reflektovať presnejšie súčasné stavy emisí do obdobia roku 2020 a tá trajektória bude potom prísnejšia. Pokiaľ ide o mechanizmy flexibility. Steňospravodajkynia Alde si myslí, že to by, by mohli byť dobré nástroje pre členské štáty, ale jednoducho musia priniesť konkrétne ciele v oblasti životného prostredia a klimatických zmien a musia viesť k ničeniu skleníkových plynov. Preto si myslí, že nižšia kvantita, pokiaľ ide o využívanie e, pôdy a lesov, na úrovni 190 miliónov, je konzistentné aj v rámci snah zlepšiť energetickú efektívnosť a zároveň by to prispelo k eh, posilneniu konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho sektora. A pokiaľ ide o tie kontroly, komisia navrhuje, aby tieto sa konali každých 5 rokov, hoci predkladateľ v ITRE navrhuje tieto kontroly každoročne. Pani Ponce súhlasí s tým, že tieto kontroly súladu by sa mali konať častejšie ako 5 rokov, každých 5 rokov, takže minimálne každého 2,5 roka. A na záver pre tieňov spravodajkyňu revízia tohto nariadenia by malo by to byť prepojené s dohovorom, národným dohovorom o klimatických zmenách, aby to viedlo k tomu dialogu v roku 2019 a aj tými cieľmi, ktoré sa stanovia v Páriži po roku 2020. Pani Poncen preskúma všetky pozmeňujúce návrhy aby to viedlo k plodnej spolupráci s predkladateľom a ďalšími tenými správdajcami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Viering. Teraz prejdeme k predstaviteľovi GUE, pán Benito Siluaga. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Nechcem povedať nič nové, ale rámci Parížskej dohody sme sa dohodli, že sa teplota nebude zvyšovať o 1,5 stupňa. To je dôležité, aby sa tie cieľy, ktoré nám to predstavila komisia, sú ambiciozne, ale nie sú dostatočné na tento náš medzinárodný cieľ. A chcel by som povedať, že pokiaľ ide o tie sektory, ktoré nie sú pokryté zo strany ETS, musíme robiť všetko preto, aby sa neoslabilo, neoslabili tieto medzinárodné záväzky. Na druhej strane by som rád povedal, že životné prostredie a hospodárstvo sú dve veci, ktoré stoja proti sebe a veľké pracovné príležitosti a zníženie emisí, ako to vlastne vidíme aj v prípade energetickej účinnosti, môžu ísť ruka v ruke. A pokiaľ ide o stanovisko, z našej strany vlastne tie pozmeňujúce návrhy, ktoré predkladal predkladateľ, predovšetkým pokiaľ ide o návrh pokiaľ ide o ten začiatok roku 2017, tak to sa nám dá byť v poriadku, pretože takýmto spôsobom vlastne ušetríme veľké množstvo tých emisí a zároveň tu bude určitý priestor na adaptáciu zo strany členských štátov, pokiaľ ide tie ciele na, ten, na to obdobie od 2020-2030, takže sa to zjednoduší. A pokiaľ ide o revíziu a tie kontroly, verifikáciu, tak súhlasíme s týmto. Predložíme v tomto zmysle určité pozmeňujúce návrhy na to, aby sa táto revízia vlastne prispôsobila tým revíziám, ktoré tu máme v rámci ďalších verifikácií a je veľmi dôležité, aby vlastne sa tieto kontroly zo strany členských štátov konali oveľa častejšie a nemalo by to byť vnímané ako nejaká sankcia. Avšak, pokiaľ ide o tie mechanizmy flexibility, voči tomu sa postavíme negatívne a to z tých dôvodov, pretože si myslíme, že to celé slúži iba na to, aby sa oslabili tie ciele, ktoré sú tu na to, aby sa financovalo životné prostredie a pokiaľ ide o správu napríklad využívania pôdy, myslíme si, že tie absorpčné kapacity by sa znížili, tým, že nie sú, nie sú stále, by sa mohli vlastne takýmto spôsobom zvrátiť a mohlo by to byť menej precízne a preto treba počítať eh, s absorpciou e, emisí, ktoré sú emisiami negatív, negatívnymi, ako ich nazývame, na to, aby sme splnili tie cieľe, ktoré sme si stanovili minulosti. Ďakujem. Ďakujeme pekne. E, FDD by mal zastupovať pán Tambrony ale nie je prítomný. ENF ani sa nepož- nepožiadalo o vyjadrenie. Preto nasleduje zástupca komisie. Thank you very much. And uh, I think we agree with the Parliament that this is a very... Uh, treba povedať, že je to veľmi dôležitá metóda, pretože pokrýva 68 uh, plynov. Ospravedlňujem sa, že budem možno hovoriť trošku dlhšie ako dve minúty. Chcel som e, spomenúť 5 dôležitých vecí. Jeden je návrh stanoviska, ďakujeme zaň poslancom Európskeho parlamentu. Je to dlhodobá ambícia, ktorá však vyžaduje isté objasnenie, čo to vlastne presne znamená. Čo vidíme v návrhu, je, že emisie skleníkové plyny pre tieto sektory, doprava, polnohospodárstvo, by sa mali znižiť na nulu do roku 2030. Takéto niečo v žiadnom posúdení dopadu Európska komisia nikdy nehlásala. Po druhé, implikácie sú samozrejme zvláštne, pretože potrebujeme zakázať pestovanie, chovanie kráv, oviec a kôz pretože iba tak by sa to dalo do, dosiahnuť na nulu. Mienime to urobiť a to ani nejdem hovoriť o doprave a o budovách. Druhá poznámka sa týka bioenergie v súvislosti so skleníkovými plynmi. Bude to radikálna zmena systému, ktorý máme teraz, komplikovanie systému hlásení a dvojité rátanie takýchto emisií. V súčasnosti tieto emisie sú e, v rámci lesníctva, ale pozmienujúci návrh 10 žiada, aby sme ich zaratávali aj do ne-ETS. To by nás e, dostalo do súladu s medzinárodnými e, hlasovacími štandardmi. Musíme vytvoriť taký systém hlásení, aby to bolo v súlade s týmto systémom a druhý systém, ktorý bude v súlade s EU systémom. Takže to navyšuje byrokratické bremeno. Využívanie kreditov na kredity na využívanie pôdy, alebo spôsob využívania pôdy, rozsah tohto všetkého, návrhy nie sú konzistentné. Pretože ak si vezmeme odlesňovanie, ak výjmeme odlesňovanie, tak emisie z odlesňovania nebudú pokryté. Neviem, kam sa to bude potom zaratávať, ale Možno to treba vnímať v kontexte nových návrhov, ktoré treba ozrejmiť. Takisto čísla, ktoré sa menia v pozmeňujúcom návrhu 18, 17, e, nie sú, nie sú v súlade. Takže treba, aby sa niekto na to pozrel. Čo sa týka výročného kolobehu sťažnosti, alebo ročného kolobehu sťažnosti, máme tu cyklus 5-ročný, Keby sme mali kolobeh alebo cyklus iba jeden ročný, znamenalo by to, že by sme museli takisto zmeniť aj záležitosti v oblasti lesníctva a poľnohospodárstva. To sú už dobre zavedené praktiky. Znova by sme tým zvýšili administratívne bremeno vo všetkých členských štátoch EÚ. A to signifikantne. Myslím si, že som si vypočul práve návrh, že by sme sa mali presunúť do cyklu 2,5 ročného to znamená, že nebudeme nahlasovať ročne, ale budeme polročne nahlasovať, aby sme tých 2,5 roka správami, hláseniami pokazali pokryť. Opäť by to zvýšilo administratívne bremeno pri uvádzaní tohto návrhu do praxe. Peťka. Článok 10, pozmeňujúci návrh 21. Veríme, že by to bolo neférové voči krajinám zo strednej a východnej Európy. Takže aj toto treba upraviť. E, nebudem hovoriť o flexibilitách, pretože návrhy, či už sa týkajú východisk, alebo e, flexibility, ktorá je jednorazová, alebo ďalších vecí. Toto všetko bolo posudzované v hodnotení dopadu zo strany komisie a znamenalo by to samozrejme e, zúženie systému, zošnurovanie systému, ale implikácia konvek- konsekvencie je možné vnímať v posúdení dopadu. Napokon chcem povedať, že chcem ponúknuť spoluprácu zo strany komisie pri objasňovaní záležitosti a pri dopadoch návrhov, ktoré prichádzajú na stôl vo výbore INTE. Tešíme sa na úzky kontakt s tieňovými spravodajcami a so spravodajcami v nasledujúcich týždňoch, aby sme vypracovali dobré stanovisko výboru. ITRE ďakujem. Ďakujeme, pán Romermecké, ktorý zastupuje komisiu. Vrátime sa teraz k spravodajcovi. Máte slovo, zosumarizujte prosím diskusiu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za slovo. Ďakujem tieňovým spravodajcom, hovorí pán Jávor, že sa s nami podelili o ich príspevky. Samozrejme vidíme, že sú isté rozdiely v nasledujúcich niekoľkých týždňoch sa pokúsime nájsť kompromis medzi týmito rozličnými stanoviskami. Dôležité pre mňa je to, že naozaj musíme trošku viac zošnurovať toto nariadenie, pritiahnuť mu úzdu, e, pretože celkový, celkový cieľ e, zníženia emisií je v súlade s dohodou z Paríža. Odborné detaily. Samozrejme, v tých musíme prísť s kompromisami, kompromismi a zohľadniť názory rozličných aktérov. Ďakujem za otvorenosť komisie do ďalších diskusií a som si istý, že nájdeme riešenia, ktoré budú akceptovateľné pre všetkých. Ďakujem pekne, pán Javor. Teraz harmonogram predkladanie pozmeňujúcich návrhov do 16. januára do 6. večer, hlasovanie v ITRE 23. marca, hlasovanie v ENVY bude 29. mája a hlasovanie v plenárke ešte stále bude potvrdené. To je záver tejto diskusie. Prechádzame na bod číslo 9, pretože bod číslo 8 bol presunutý na február. Budeme hovoriť o európskej agende na súčinné ekonomiky. ITRE pripravuje stanovisko e, pravidlo 54 rokovacieho poriadku, ktorý nám dá exkluzívne kompetencie. Súčinné ekonomiky sú dôležité pre digitálny svet a ponúkajú nové príležitosti pre spotrebiteľov a podnikateľov, najmä pre mikropodniky a malé a stredné podniky. Ale Eh, ich eh, inovatívnosť prináša so sebou neistotu týkajúcu sa práv a povinnosti tých, ktorí sa eh, zaangažujú do súčinných ekonomik. Potrebujeme právne mm, vodidla a takisto sa musia vyjadriť orgány príslušné, aby to bolo v záujme občanov. Máme tu teraz rozprávu, dostane slovo pán Tamburáno za EFDD, ktorý je spravodajcom k súčinným ekonomikám. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Želám vám všetkým šťastný nový rok. Vo výbore INVE sa vyjadrujeme k súčinným ekonomikám. Je to dôležitý sektor, ktorý sa práve teraz rozvíja a rastie. A sú to také priemyselné odvetvia ako, e, ako aj podnikatelia a občania, ktoré sa do súčinných ekonomik zapájajú miestne a regionálne samozprávy aj ústredné vlády vyvinuli úsilia, aby sa tento, toto rýchle tempo zmien udržalo pod kontrolou. E, potrebujeme zachovať oblasti slobody pre inováciu a experimentovanie s Lenže táto, toto nesmie byť experimentovanie s občanmi a so slobodami. Ďalej musíme ochrániť pracovníkov a výrobcov, takisto životné prostredie, administratíva, vláda, zdaňovanie, toto všetko s tým súvisí. Musíme si uvedomiť, že tu je multiplicita rozličných súčinností a biznis eh, modely musia zohľadniť trh. A nesmie to byť kvázi trh, musí to byť naozaj trh. Hovoríme o súčinných, ekono- súčinných ekonomikách, všimnite si ten, to množné číslo, preto nesmieme sa snažiť nastrčiť všetko na jedno kopito. Musíme uvedomiť si, že tu je pluralita v tejto oblasti, ale táto pluralita musí mať istého spoločného menovateľa, isté veci, ktoré sú všetkým spoločné, napríklad zdieľanie materiálnych a fyzických zdrojov, ktoré sú nevyužívané tak dobre, nečerpa sa z nich tak, ako by sa mohlo. Čo sa týka environmentálnych a sociálnych benefitov, um, poskytované služby týmto môžu byť efektívnejšie. Zaangažovanie sa občanov, zainteresovanie sa občanov a inovácia v komunitách sú ďalšími dôležitými bodmi. Súčinné ekonomiky fungujú ako zdieľanie poznatkov a zručností, aktívne experimenty, tzv. open source, otvorený zdroj, ktorý je schopný zahrnúť tvorivé poznámky a vstupy e, veľkého množstva ľudí. Ďalej technologický prístup, e, kybernetický svet, počítačový svet. Toto všetko prispieva k inováciám, vrátane zosieťovania rozličných aktérov. Potrebujeme, aby INTE, aby výbor INTE e, nahodil priame a nepriame náklady A takisto tu musí byť dôvera medzi kolegami, medzi partnermi, ktorí sú zapojení do súčinných ekonomík. Pozitívne externality e, takisto musia byť súčasťou hry a komisia musí otvoriť aj neexkluzívne oblasti, ktoré sú možnosťami pre experimentovanie. Národné, miestne e, samozprávy a vlády musia byť schopné zabezpečiť konektivitu v digitálnom svete, tak aby európske podniky, firmy sa dostali do fázy 4.0, do verzie 4.0. Musíme zabezpečiť, aby legislatíva a politiky boli e, privetivé voči budúcnosti, vľúdne voči budúcnosti a aby z právneho hľadiska tu panovala istota. Iba takto priniesie osoch pre pracovníkov a zamestnávateľov, takisto klientov, prinesie to synergie a spolu s tradičnými biznis modelmi bude aj toto hrať svoju úlohu. V oblasti práce a služieb poskytovateľom služieb. Záverom, chcel by som povedať, že toto sú len pôvodné myšlienky spravodajcu a rád si vypočujem námety, návrhy a pozmenujúce návrhy od kolegyň a kolegov, ktoré možno zahrnú aj ďalšie oblasti, ktoré neboli v prvom náčrte tohto problému e, spomenuté. Ďakujeme, pán Tamburano. Keďže ste si nevyčerpali svoj čas v predchádzajúcom vstupe, budete mať k dispozícii niekto, niekoľko minút ešte v nasledujúcom čase. Za politické skupiny tieňoví spravodajcovia začne EPP Ansander. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne a sa chcem poďakovať spravodajcovi, ktorý vo svojom stanovisku reaguje na jednotlivé tématy, témy, ktoré sa týkajú kolaboratívneho hospodárstva. Toto hospodárstvo sme vlastne my videli, prináša obrovský potenciál a Európa má skutočne tie výhody na to, aby sme v tejto oblasti mohli byť lídrom. Skutočne to umožňuje nezamestnaným, dôchodcom, mladým študentom a niekedy aj tým, ktorí zarábajú menej, na to, aby našli novú prácu. Sme, snažíme sa zabezpečiť nové služby kolaboratívne a myslím si, že treba v tejto oblasti urobiť všetko preto, aby sme tento vývin posilnili. Predovšetkým pokiaľ ide o tie startupy, pokiaľ ide o právo týkajúce sa zamestnancov a zamestnávateľov. Treba tu urobiť jasnejšie pravidlá ten adjektívum kolaboratívny nemôže byť iba nejakým sloganom, ktorý vlastne bude e, zakrývať nejakú nekalú hospodárskú súťaž, nekalú konkurenciu, nekalé postupy. I takže navrhujem určité sprecíznenia, mám tu konkrétne návrhy, ktoré sa týkajú predovšetkým významu lojálnej konkurencie, právnej konkurencie, takisto prístup financovania startupov na to, aby sa umožnila rýchlejšia expanzia na trhu Európskej únie. Takisto si myslím, že ten hlavný motor kolaboratívneho hospodárstva je predovšetkým dôvera a preto chcem navrhnúť, aby sa rozvinuli mechanizmy certifikácie názorov spotrebiteľov, pokiaľ ide o využívanie jednotlivých platform, aby sa jednoducho znížili E, prípady, negatívne, negatívne prípady. Kolaboratívne hospodárstvo má veľká, veľké výhody, ale musíme ešte urobiť všetko preto, aby sa niektoré negatíva odstránili. Myslím, že na úrovni Európskej únie sa musíme pozrieť aj na otázku ukazovateľov, kde sa vlastne diferenciujú medzi zamestnancami a zamestnávateľmi a zamestnanými a SZČO to sú všetko otázky, ktoré treba doriešiť a myslím, že tá digitálna platforma prináša ďalšie zodpovednosti, pokiaľ ide o informovanosť o platných pravidlách na to, aby sa lepšie dodržiavali aj predpisy v tejto oblasti. A ešte otázka na záver, pán predseda, pokiaľ ide o proces samotný. chcela by som vedieť, že keď hovoríme o Štrasburgu. Ja som zo Štrasburgu, ale budúci týždeň budete v Štrasburgu, pondelok. Bolo by vôbec možné oddialiť tú lehotu predkladania pozmeňujúcich návrhov, aby to prešlo z pondelka na útorok. Ďakujem veľmi pekne. Áno, trošku sa to zmenilo. Je to útorok 17. o 12. Oznámim to ešte na konci. Takže už sa s tým pohlo. Skupina socialistov a demokratov, pani De Monte, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Ešte raz by som chcela poďakovať predovšetkým správodajcovi. Je to zatiaľ stručný text, ale e, isté vodidlo poskytuje. Zopakujem dôležitosť súčinných ekonomík. V ekonomických aktivitách a potenciály pre rast sú pozitívne, ale je to ťažká oblasť, zložitá oblasť. Je to vlastne nový podnikateľský model. A teraz e, sa pokúšame anticipovať, istým spôsobom hádať, čo asi v budúcnosti sa udeje. Myslím si, že by sme mohli trošičku rozšíriť tento text, a odvážiť sa ďalej, posilniť ho. Niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré mienim predložiť, sa budú venovať ochrane ľudí, ich osobné dáta, napríklad ochrana osobných dát v rozličných členských štátoch EÚ. Nezabúdajme, že už máme práva, práva zákony v jednotlivých členských štátoch EÚ aj regionálne, aj lokálne vyhlášky a budú rozličné druhy platformiem. Preto potrebujeme mobilitu, flexibilitu a to treba istým spôsobom zadefinovať. Vzniká to nebezpečenstvo, že tieto platformy že sa z nich stanú monopoly a interný trh a hospodárska súťaž sú tým veľkou plochou, na ktorej sa hrá a táto veľká plocha, toto veľké ihrisko, tam musia platiť rovnaké pravidla pre všetkých, pre jednotlivcov aj pre firmy. Takisto zdaňovanie tu má svoju úlohu a aj prístup ku kreditom, k peniazom, k požičkám z bank. Hovoríme tu aj o ľuďoch, ktorí sú živnostníkmi, potrebujú autorizáciu, certifikáciu, ktorá musí pochádzať z nezávislých orgánov. Preto potrebujeme náležité monitorovanie práv a povinností. A potom, záverom, chcem povedať, že potrebujeme viac podpory na, pre periférne regióny. Toto sa pertraktovalo aj vo výbore pre dopravu. Musíme rozlišiť medzi veľkými mestami, ktoré napríklad nemajú tú istú potrebu na zvýšenie počtu osobných automobilov, ako tomu je v podhorských oblastiach a v odľahlých oblastiach, odľahlých regiónov. Preto aj regionálne, aj teritoriálne Musíme rovnováhu nastaviť správnym spôsobom a napokon tu máme viac úrovňovú správu veci verejných. E, to sa zasa týka subsidiarity a dúfam, že to všetko zahrnieme. Ďakujem pani Demonte a za skupinu EKR Hans Olaf Henkel, by spravodajca, sa ospravedlnil. Pán Toženovský ho zastúpi. Pán Henkel tu nemohol byť. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi aby som na miesto tieňového spravodajcu pána Henkela, ktorý ma poprosil, aby som stručne zhrnul jeho stanovisko, prečítal toto stanovisko. V, prvej, v prvom rade by som chcel poďakovať. Kolega Henkel vidí dynamickú, kolaboratívnu ekonomiku, súčinnú ekonomiku, ako príležitosť pre spotrebiteľov, ktorí môžu ťažiť nákladovo výhodnejšie služby, a je to dobre aj pre tých, ktorí hľadajú eh, flexibilnú prácu alebo vedľajší príjem. Nemôžeme presadzovať jednotný digitálny trh a zároveň odmietať inovatívne námety, ako sú napríklad tržnice online. Náš eh, spravodajca víta rozumný prístup do znamení Európskej komisie. Eh, domnieva sa, že je úlohou členských štátov EÚ zaviesť pre súčinné ekonomiky nové, ale funkčne podobné daňové pravidla a pravidla na ochranu spotrebiteľa. Napríklad tí, ktorí ponúkajú stravovacie služby, musia splňať hygienické normy, tí, ktorí ponúkajú dopravné služby, musia dodržiavať technické normy a požiadavky. To neznamená, že súčinná ekonomika musí byť regulovaná rovnako ako tradičný poskyt poskytovateľia služieb, pretože hodnotenie a reputačné systémy, ktoré sú súčasťou väčšiny súčinných platformiem, môžu prispieť ku kvalitnejším službám a v mnohom nahradiť klasické nariadenia a úpravy, právne úpravy. Chcem vyzvať hlavný gestavský výbor, výbor INKO, aby nechal vypracovať štúdiu o dohode s platformami, e, v, napríklad vyberania daní, poistného, poistenie rizik, toto všetko môže byť spracované s súčinnými platformami, aby administratívna záťaž pre jednotlivých poskytovateľov bola minimalizovaná. Ďakujem za možnosť vystúpiť, pán predseda. Ďakujeme, pán Pešenovský. Vynikajúco ste využili rečnícky čas. Ďakujem. Prechádzame na ďalšiu skupinu. Skupina ALDE, tieňovou spravodajkyňou je, e, je pán Dominik Rike. Tým spravodajcom je pán Dominik Rike. Ďakujem pekne a ja sa chcem poďakovať pánovi Tamboranovi za jeho správu, ktorá je veľmi stručná, ale zároveň vystižná. Problém s kolaboratívnou ekonomikou je v tom, že to súvisí s a stranami jedného dodávateľ, ktorý e, môže poskytovať e, tovary služby alebo niečo iné, ďalej klient, spotrebiteľ, ktorý je príjimateľom týchto tovarov do služieb a uprostred je platforma, digitálna platforma, ktorú riadi, algoritmy, riadi algoritmy, ktoré sú dosť zložité. A problém je v tom, že digitálna ekonomika pokrýva celú ekonomiku potenciálne. To znamená, že sa to teraz musíme zamýšľať nad organizáciou, nad nejakou reguláciou tohto sektora, iba dokonca sme zvali nariadenie, ktoré bude zahrňať celú ekonomiku, celé hospodárstvo, môže sa zoberať rôznymi smermi, pretože že každý bude zúrazňovať svoje aspekty skutočnosti. Regulačné orgány už mnoho rokov sa snažia regulovať ekonomiku zo sociálneho hľadu, fiskálneho hľadu, z ohľadu ochrany spotrebiteľa, ochrany pracujúcich a tak ďalej. Myslím si, že to budú veľké ťažkosti dostať sa z takéto všeobecnej eh, roviny, pretože nariadenie, ktoré by malo pokrývať eh, celú ekonomiku, ak bude príliš všeobecné, tak eh, neprinesie nejaký veľký užitok. Myslím si, že parlament a komisia sú ešte na v fázach uvažovania o tom, ako sa postaviť tejto téme. Hm, predovšetkým by sme mali oddeliť všetko to, čo je nelukratívnou časťou tejto kolaboratívnej ekonomiky. Nejde totiž podľa mňa o tú istú kategóriu činnosti. A tu, ak zadefinujeme veľmi všeobecne to, e, čo spadá, a čo nespadá do lukratívnej časti, e, tak by to mohlo stačiť, musím v každom prípade chrániť jednak spotrebiteľa, jeho práva, jeho údaje, jeho prístup ku kvalitným tovarom a službám, musíme chrániť pracujúcich, ich sociálne práva, ich schopnosti, uplatňovať si e, narokovať na zmluvné ustanovenia, tiež je potrebné regulovať platformy. Zo sociálneho a fiskálneho hľadiska tiež je potrebné počítať s homogenizáciou. Preto sa v Európe taktiež bude potrebné e, stanoviť si všeobecné definície tak, aby celá škála e, európskych firiem bola dostatočne chránená. Myslím si, že Môžeme zachovať zatiaľ tieto všeobecné definície, ale bude si to v budúcnosti vyžadovať obrovské úsilie, aby sme vyhovali všetkým týmto rôznym aspektom a do tohto úsilia sa budú musieť zapojiť všetky inštitúcie. Ďakujeme pekne, pán Rike. Ďalej dostáva slovo pán Blanco López za SAD, ktorý sa mm, prihlásil slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi za jeho návrh stanoviska. Vidíme, že dochádza k dosť osobným zmenám v sociálnom a ekonomickom modelu našej spoločnosti. Kolaboratívna ekonomika je systém, v ktorom dochádza k výmene tovar a služieb, má to dopad na rôzne aspekty našej ekonomiky, tiež to má dopad na cestovanie, na ubytovanie, na dopravu, Ja chápem, že existujú obmedzenia e, pri vypracovaní stanoviska, ale predložím viacero pozmeňacích návrhov, pretože si myslím, že je potrebné venovať sa podrobnejšie niektorým otázkam, napríklad rozdiely medzi platformami, ďalej otázka pracovnoprávnych vzťahov, otázka monopolov a tiež digitálne aspekty týchto platform. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Blanko López. Nikto ďalší sa neprihlásil o slovo? Preto pristúpime teraz k zastupcovi komisie, pán Neil Kay za DG Growth. Nech sa páči, dostáva slovo. Dve minúty maximálne. Ďakujem. Ďakujeme za návrh stanoviska Európskom parlamentu ku komunikácii, k oznámeniu Európskej komisie Myslím, že e, návrh je rozsiahly, pokrýva všetky podstatné aspekty. Chcel by som sa vyjadriť, ak dovolíte, k niektorým otázkam, ktoré tu už e, boli spomenuté. Jeden z problémov v kontexte kolaboratívnej ekonomiky je v tom, že je to veľmi rôznorodý sektor, ako už e, tu už zaznelo. Týka sa to dodávateľov, platformiem, aj spotrebiteľov, klientov. Myslím si, že oddelenie toho, čo sa poskytuje ako služba jedinej firmy, je práve tou zložitou eh, zápletkou, na ktorú sa budeme musieť zamerať v novom návrhu nariadenia. Teda je tu veľký rozdiel, ak je ten jediný subjekt poskytuje službu či tovar a ak to poskytuje platforma. Komisia sa snažila postupovať, e, formulovať veci dosť opatrne e, v návrhu nového nariadenia, pretože ešte stále sú tu šedé zóny hľadiska toho, kto nesie zodpovednosť za čo, teda za čo nesú zodpovednosť poskytovateľia tovarov a služieb a za čo platformy. Komisia plne súhlasí s, na, s názorom parlamentu, že musíme obsiahnuť a využiť e, aj výhody v oblasti zamestnanosti a rastu, ktoré prináša tento nový druh kolaboratívnej ekonomiky. A tiež musíme zaistiť, aby nedochádzalo k podkopávaniu práv pracujúcich, práv spotrebiteľov, aby výsledok bol prospešný pre všetkých. Komisia bude naďalej monitorovať situáciu veľmi pozorne a v tomto sektore, ktorý sa rozvíja veľmi rýchlo, o mnoho rýchlejšie, eh, než prebieha rast celej zvyšnej ekonomiky a o mnoho rýchlejšie, než eh, sa rozvíja digitálny sektor elektronického obchodovania. Teda my v každom prípade situáciu veľmi úzko sledujeme. Chceme sa poďakovať Európskom parlamentu za podporu, chceme sa poďakovať aj za finančnú podporu, ktorá bola odsúhlasená nedávno. Máme dve monitorovacie zmluvy uzavreté, ktorých eh, úlohou je lepšie pochopiť dopad e, regulačného prostredia na kolaboratívne hospodárstvo a tiež sa snažíme lepšie porozumieť hospodárskému rastu v tomto sektore. Dúfame teda, že sa nám podarí parlament včas informovať o ďalšom vývoji veci a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Kel. Týmto sme uzavreli diskusiu o tomto bode. A dávam slovo späť spravodajcovi, pánovi Tamburanovi, aby uzavrel túto diskusiu. Sì, sarò molto breve, dato che ho occupato il tempo all'inizio per presentare la relazione. E ringrazio tutti coloro che... Eh, ďakujem pekne, len veľmi stručne chcem sa poďakovať všetkým za ich vyjadrenia. Som si istý, že sa nám bude spolupracovať aj naďalej veľmi dobre. Myslím si, že zatiaľ sa veci vyvíjajú dobre tešíme sa na doladenie konečnej verzie nášho spoločného stanoviska. So much, uh, Ďakujeme pekne, pán Tamburano. Týmto sme uzavreli definitívne rozpravu o tomto bode. Prechádzame teraz k oznámeniam o časovom pláne. Lehota na pozmeňujúce návrhy bola stanovená ponovom na útorok 17. januára, teda posunul sa to o jeden deň, vyprší na poludnie, tým získate o niekoľko hodín naviac na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Hlasovanie v výbore ITRE prebehne 28. februára, hlasovanie v hlavnom gestorskom výbore IMKO prebehne 24. apríla a hlasovanie v pléne sa zatiaľ nestanovilo na presný termín. Ďalej prejdeme k 10. bodu na našom programe a síce spätná väzba z prebiehajúcich rokovaní najskôr čo sa týka spektra, potom obchodného roamingu a napokon ETS. K všetkým týmto bodom sa spravodajcovia budú môcť vyjadriť o niečo rozsiahlejšie, budú mať zhruba 5 minút a ak ešte zvýši čas, dáme slovo aj ostatným kolegom. Keďže času máme dosť, ak si želáte vystúpiť, budete mať celkom istý priestor. Najskôr teda k spektru. Pani Toja je spravodajkyňou výboru ITRE pre rozhodovanie v oblasti spektra trialóg prebiehol 14. Eh, decembra. Podarilo sa nám dosiahnuť predbežnú politickú dohodu na ňom. Chcel by som eh, zablahoželať eh, pani Toji a dávam mi slovo na 5 minút. Pani Toja je však teraz na inej schôdzi, ako ste si všimli, aj cez hlasovanie sa dosť ponáhľala, ale nahradí ju pani Kumpula na 3 ktorá nás bude informovať v mene pani Toje. Thank you very much, and I will pass the greetings of the president and then thank for on behalf of all of us the Toya as it... Ďakujem pekne. Dosť nás prekvapilo, ako rýchlo sa podarilo dosiahnuť dohodu e, ešte pred Vianocami na trialógu e, v decembri konečná verzia dohody bola predložená. Ja som sa o tom dozvedel iba pred niekoľkými chvíľami od pani kolegyne Toje. Ak sú teda nejakí deňoví spravodajcovia prítomní, ktorí boli prítomní na tomto stretnutí, tak by som bola rada, keby sa vyjadrili. Ja mám dispozícii len krátke vyhlásenie od pani Toje. Po stretnutí prebehlo aj odborné stretnutie, eh, kde sa doľaďovali nejaké technické aspekty a konečné znenie bolo e, veľmi priateľné podľa priorít, e, čo sa týka najefektívnejšieho využívania spektra. Vo všeobecnosti teda všetky zúčastnené strany boli spokojné s dosiahnutou dohodou, pretože to poveda prioritám EP. Teraz sa čaká na schválenie členských štátov na úrovni Korepera. To by malo prebehnúť e, v najbližších dňoch. Vo výbore ITRE sa bude hlasovať 26. a potom onedlho sa to posunie aj do pléna na hlasovanie čo sa týka niektorých podrobností, ktoré stoja za e, zmienku, členské štáty e, chceli upraviť e, lehotu na to 700 hercové pásmo a si to rozšíriť na dva roky. Potrebné podmienky sa uvádzajú v prílohe, ďalej v článku 3. Tu členské štáty sa chcú zamerať na to, aby sa ciele priblížili konkrétnym kritériám, ktoré sa majú splniť podľa politického programu, ďalej článok 4 o, tom e, frekvenčnom pásme do 700, tu členské štáty to chcú odložiť aspoň do 2030 zo strany e, poskytovateľov e, vysielania a pasáž, ktorá sa týka konvergencií medzi platformami, internetom a inými službami, sa vypustila z textu a tiež odsek 2 bol tiež vypustený. Tam sa hovorilo o tom, že nie je možný len downlink, ale aj uplink. Týmto sa zaručí dostatočná rovnováha medzi rôznymi operátormi, medzi týmito frekvenciami ďalej článok 5 a je dôležitý tu členské štáty sa zavezujú k opatreniam na to, aby koneční užívateľia neboli postihnutí e, záťažou prechodu na nové pásmo a v niektorých členských štátoch by bolo možné prejsť na efektívnejšie technológie. Článok 6, e, tu ide o revíziu frekvenčného pásma do 700 tu sa eh, ponechali otvorené dvere, eh, aby sa mohli zohľadniť aj eh, aktuálne vývoje v technológii. Ďakujem pekne. Niekto ďalší sa neprihlásil o slovo. Ďakujeme pani Kumplenatri za to, že nás veľmi podrobne informovala o priebehu trialógu. Ďakujeme pekne. Pozdravujeme v mene výboru pani Toju. Ďalej prechádzame k informáciám o aktuálnom neformálnom trialógu na tému roamingu veľkoobchodného roamingu. Pani Kumpula Tríde, je sama spravodajkyňou eh, výboru ITRE. Pre túto tému prvý trialog prebehol 14. decembra, druhý trialog je naplánovaný na 17. januára. Pardon, ešte som pozabudol, že k spektru prebehne hlasovanie 26. januára. Teraz sa vraciam teda späť k roamingu. Druhý trialog je naplánovaný na 17. januára a už teraz sa tešíme na výsledky tohto druhého stretnutia. Pani Kupula na 3 dostáva teraz slovo na 5 minút, aby nás informovala o aktuálnom dianí. Ani nebudem potrebovať e, celých 5 minút, pán predsedajúci, keďže máme za sebou veľmi zdarný začiatok. Chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom celému výboru, hlasovaní sme získali jednoznačnú podporu e, pre stanovisko Európskeho parlamentu. Prebehlo iba jeden jediný trialóg a to tesne pred uh, trialogom o frekvenciách 14. decembra v Štrasburgu. A ďalší trialog je naplánovaný na onedlho. Ja by som bola rada, keby sa to posunulo čo najrychlejšie, tak aby sme to do 15. júna stihli predložiť konečným uh, koncovým užívateľom, ale technické aspekty sú veľmi zložité. Uh, kolegovia, ktorí majú skúsenosti s trialogmi, vedia, že je veľmi ťažké získať sálu počas štrasburských týždňov na budúci týždeň. V každom prípade je to naplánované e, zatiaľ na stredu o 20. hodine večer. Začneme o 20. hodine. Chceli by sme, aby sa celý trialog uzavrel e, do začiatku februára, aby sme mohli vyhovieť očakávaniam našich občanov, ktorí čakajú na prelomové rozhodnutie zrušenia roamingových poplatkov, ako kolegovia ste vedia, stanovisko rady a stanovisko parlamentu sú dosť vzdialené obsahovo. Ja by som chcela zvorazniť, že rada bola dosť um, slabá, čo sa týka väčšinovej podpory. My v parlamente sme mali väčšinovú podporu veľmi jednoznačnú a tie hlavné rozdielnosti spočívajú najmä v cenách za datové služby v oznámení a tiež e, ide o ceny, ktoré si naozaj musia platiť e, firmy, aj keď spotrebitelia už až e, za tieto služby platiť nebudú. Napokon komisia odsúhlasila politiku spravodlivého užívania a potom to odsúhlasili aj členské štáty. Koncom roka teda máme aj nové prvky, mm, nový vývoj, ku ktorému došlo. Niektoré otázky, napríklad ak poskytujete lacné služby ako operátor, ak chcete eh, sprístupniť veľké množstva dát za veľmi nízke poplatky, tak eh, sa to môže eh, obmedziť pre užívateľov. Dajme tomu, že nebude možné mať 300 gigabitov a cestovať s takouto veľkou kapacitou. A keď sa tým teda obmedzuje čiastočne e, užívanie spotrebiteľa. V každom prípade je to takto upravené. Čo sa týka cien, viem, že komisia už má aktuálne informácie a bude sa snažiť vypomôcť nám v technických aspektoch trialógu, keď začneme opäť rokovať na budúci týždeň. Teraz z technického hľadiska je to pripravené, z politického hľadiska si to bude vyžadovať e, ešte e, o niečo viac vzájomného porozumenia Ide napokon o súkromie ktoré súkromné trhy a my e, sa snažíme stanovovať e, cenovú úroveň, teda nie je to jednoduchá otázka. A politickou ambíciou je e, pripraviť všetky podmienky preto, aby sa stanovili jasné pravidlá pre vnútorný trh. Toto vnímajú pozitívnejšie aj spotrebitelia. Dajme tomu, tak ako keď sa zaviedlo euro, keď sa zrušili hranice. Toto sú veľmi konkrétne, hmerateľné výsledky, ktoré spotrebitelia, občania pociťujú na vlastnej koži. Ak teda vďaka týmto novým pravidlám budú môcť eh, cestovať bez toho, aby museli znášať eh, finančné náklady za roamingové služby, eh, bude to veľký prínos. Ďakujeme pekne, pani Gompole na tri. Nikto sa neprihlásil o slovo. že pán Tošenovský, deňový spravodajcom, chcete sa vyjadriť? Chcete sa vyjadriť? Ďakujem pekne. Možno teda v stručnosti. Pani spravodajkyňa veľmi dobre popísala ten prvý trialog. Je skutočne o dôležitú záležitosť. Rada sa pohne práve v dátových službách. Chcem oceniť, tak ako pani spravodajkyňa vedie, zda teda ocenujem to, ako vedie tú diskusiu v rámci trialógu za parlament, to korektný prístup. Treba si uvedomiť, že tá oblasť vôbec nie je jednoduchá v oblasti tých dátových služieb uvidíme, a kam sa tá situácia na rade posilnie. aj s tým blížiacim sa časovým horizontom. Samozrejme, bude potrebné nájsť nejaké kompromisné riešenia. Momentálne to skôr teda vysí na rade, pokiaľ ide o prijatie nejakého stanoviska, takže ja verím, že sa podarí tieto trialógy uzatvoriť, pretože máme v tomto prípade jasnú lehotu, v akom čase musí nabehnúť to do života. Spravodajca i vám, pane predseda. Thank you so much, uh, Mr. Tošenovský. Ďakujem pekne, pán Tošenovský. Ako už povedal spravodajca, budúce zasadnutie je naplánované na 17. januára a potom budeme hovoriť uh, po ďalšom trialógu, pardon, 18. januára. A my sa tešíme, teda, že robíte túto veľmi dôležitú tému. všetkým pokiaľ ide o výbor ITRE, politické skupiny to veľmi podporujú. Ja vám gratulujem k tomu a želám veľa šťastia a úspechov. Týmto sa končí diskusia k feedbacku ohľadne roamingu. Pokiaľ ide o prebiehajúce rokovania, teraz tu je ETS, tam som spravodajcom ja. Ja musím sa teraz držať tých troch minút. Budem kratší ako tých 5 minút. EU ETS stanovisko ITRE bolo odhlasované 13. oktobra, bolo to schválené zo strany právnych služieb. Pozitívny výsledok hlasovania mňa ako spravodajcov vydáva mandát reprezentovať ITRE a stanovisko na úrovni rokovaní z ENVY. Tieto boli urobené už ja ako spravodajca chcem, aby sme mali vyvážený prístup, aby sme vyslali jasný signál výboru ENVI a európskym zúčastneným na trhu z ETS. Na to, aby sme získali veľkú väčšinu, je veľmi dôležité, aby sme sa oberali smerom ku kompromisnému balíčku. Istotne si pamätáte, že to hlasovanie bolo skôr takým rýchlým k tejto téme, pretože vlastne došlo k tu širokospektrálnej dohode medzi EKR, SND, EPP a ALDE, kde sa podporila majoritná linka ďalšie politické skupiny podporili aj ostatné časti kompromisu. Viacerokrát v rámci rokovaní z Envy e, e, sa im veľmi páčilo, čo my robíme v rámci našho výbora. Viacero z tých našich bodov bolo reflektovaných aj v rámci výsledku hlasovania v Inve, Envy pokiaľ ide o jednotlivé finančné schémy, ktoré boli spracované v rámci týmu IT, v rámci rokovaní, to je takisto reflektované aj v správe Envy. Pokiaľ ide o dve dôležité, dve dôležité témy, tak symbolicky ako aj pokiaľ ide o čísla, ten podiel aukcií a podielový faktor, tak tam sa vlastne približujeme k tomu, čo stanovil tým výboru ITRE a čo vlastne bolo odhlasované a pokiaľ ide o carbon čo tam sú viaceré podobnosti a vyváženosť medzi stanoviskami oboch výborov je dotiahnutá. Pokiaľ je kompenzačný fond, ktorý bol vyslený vo výbore ITRE e, v rámci týmu negociátorov, to je takisto zohľadené aj v stanovisku a výsledkoch výboru ENVY. Pokiaľ ide o benchmarky, tak tam máme väčší obraz, pokiaľ ide o koziu, pokiaľ ide o updatovaný model, ako to navrhuje ITRE a takisto ako to navrhuje systém Envy. A pokiaľ ide o časti, kde máme zdieľané kompetencie, tak tam by som si dovolil povedať, že som skutočne pyšný na náš tým a naše možnosti takýmto spôsobom naše stanoviska pretlačiť. Náš cieľ, teda môj osobný, je, aby sme sa vrátili do výboru ITRE s takým textom, ktorý budeme vedieť podporiť, ktorý sa vyrokoval aj vo výbore ENVY. Som rád, že sme takýmto spôsobom našli dohodu na konci. Zdalo sa to na úvod dosť také ťažké, ale nakoniec to skutočne viedlo k dohode a v kontexte nového balíčka, ktorý bol predložený v rámci Európskej komisie, na to, aby sa znížilo riziko prekrývajúcich sa politik, predovšetkým pokiaľ ide o ISA e LULUCF Energy Package, ktorý tu máme na stole, pokiaľ ide o rokovanie, to je veľmi dôležité. A je dôležité, aby sme nepočítali s tými istými číslami viackrát a musíme urobiť všetko preto, aby sme tu nemali nejaké administratívne zaťaženie v rámci európskeho priemyslu. Európsky priemysel potrebuje silný hlas na rade, nie len na to, aby sme e, vyslali jasný signál rade, ale aj jasný signál, pokiaľ ide o e, podnikateľskú sféru. Tieňoví spravodajcovia výtre budú v tejto oblasti konsolidovaní a budeme sa snažiť v budúcich týždňoch v rámci toho procesu v Štrasburgu. Bude to síce trochu komplikované, ale snažíme sa nájsť čas budúci týždeň na to, aby sme zhromaždili čo možno najviac nových správdajcov, ale teda minimálne nových správdajcov zo štyroch hlavných politických skupín, ktoré vedie, ve, patria k väčšine, na to, aby sme videli, či tu je nejaká, nejaký záujem o predloženie pozmeňujúcich návrhov z výboru teda v prípade, že sa to dostane na plénum. Zatiaľ som nesol také signály, ale Urobíme to patričným spôsobom s tými kolegami, ktorí patria do týmu. A týmto som povedal všetko, čo som chcel povedať k Je niekto, kto by sa chcel k tejto téme povedať? Alebo pán Buzek, ak môžem, kolega? Very important. I would like to congratulate you as a, as a rapporteur on behalf of ako spravodajca vý, v rámci výboru IT treba povedať, že naše stanovisko bolo veľmi dôležité. Je dôležité zdôrazniť aj to, že naš spolupráca s výborom ENVY je na základe pravidla e, článkov 54 nebolo ľahké dosiahnuť takýto postup, pretože posledný krát v rámci ETS tá celá zodpovednosť bola na pleciach výboru INVE a nie na výbore ITRE. To znamená, že tu dochádza k zdieľaniu veľkých zodpovedností a pokiaľ ide náš výbor a naša zodpovednosť je tu aj v očiach našej priemyselnej komunity pred malými a strednými podnikmi, pred energetickým sektorom a chcem vám zablahoželať e, k tej vašej spolupráci s výborom Envy. Bolo to skutočne vynikajúce, ja o tom viem veľmi dobre, ako ste vy spolupracovali. Myslím, že je potrebné na to, aby sa predložili niektoré pozmeňujúce návrhy, pretože to bolo podporené skutočne veľkou väčšinou v rámci nášho výboru a bolo tu 85 členov, kde to bolo podporené. Boli tu určité kompromisy vo výbore ITRE, boli tu kompromisy aj v mene v mene našho skutočného hospodárstva. My by sme chceli splniť všetky tie parížské očakávania. Samozrejme, chceme mať vodcovskú pozíciu, ale nechceme zabiť náš priemysel, malé a stredné podniky a v Európskom parlamente my sme zodpovední, takže možno by bolo dobre, ak by ste mohli rozhodnúť sa ako denej spravodajca vy ako spravodajca na to, aby sa predložili niektoré kľúčové pozmeňujúce návrhy aj z tohto uhla pohľadu. Ďakujem veľmi pekne ešte raz a gratulujem. Ďakujem pekne, pán Buzi, k tomu sa ešte vrátime. Samozrejme, budeme to musieť prerokovať s kolegami, nechcem nič unáhliť predtým, než budem mať mandát, ale samozrejme je to možnosť. Pán Tošenovský požiadal o slovo. Nech sa páči, máte slovo. Ja bych také za, za... Ďakujem veľmi pekne. Ja by som takisto chcel za EKR oceniť túto snahu, ako sa teda dajú tieto názory zosúľadiť. E, ťažko sa hľada nejaké spoločné návrhy, takže pokiaľ ide o tú informáciu z Envy, tam by som ocenil to, ako sa vníma tá správa z ITRE a ako sa to berie vážne. Nadviažem na to, čo povedal pán Buzek, v plnej miere s tým súhlasím, je veľmi dôležité. V, tej, v tom záverečnom texte vlastne uvidíme, ako ten koniec bude vyzerať, aby sa prepojili práve tie správy Envy a ITRE, aby niektoré pozmeňujúce návrhy, a tu sa podarilo aj vďaka vašemu úsiliu schváliť tú správu v ITRE. Teda my vieme všetci, že to nebolo vôbec jednoduché, tak aby sa prípadne niektoré názory, ktoré tu zazneli a pozmenujúce návrhy, aby sa tieto potom prípadne mohli objaviť aj v tom záverečnom hlasovacom mechanizme. To znamená, tá správa, my ju ako takú samozrejme budeme podporovať ale je dôležité nájsť tú rozumnú váhu, aby nezanikli tie zložité návrhy, alebo možno niekedy aj smerom k priemyslu, kde my sme na to citlivejší než samozrejme výbor Envy. A z toho pohľadu, tak aby <laughs> sme dosiahli tie návrhy, ktoré tu boli schválené vo výbore, ocenujem snahu nájsť maximálne snahu zjednotenia týchto dvoch výborov, takže držím vám palce, aby ste to dohrali do konca. Ďakujem. <clears throat> Thank you so much. Ďakujem pekne. Ďakujem vám veľmi pekne. Zaslali ste jasný signál teňovým správdavcom. Myslím, že to prejde aj kolegom, ktorí tu ešte nie sú. Ak nie, tak urobím všetko preto, aby keď budem mať tú konzultáciu budúci týždeň k tejto téme, tak ja nastolím tento bod tak zo strany pána Buzika, ako zo strany pána Tošenovského na našom zasadnutí. A posledná vec k tomuto, tejto téme, myslím, že sme teraz na správnej ceste. Trochu to začalo chaoticky v rámci výboru ITR, nepodarilo sa nám pretlačiť naše stanoviska, ale myslím, že sa nám podarilo v viacerých zložkách teraz dostať to na správne smerovanie, takže takýmto spôsobom skutočne zaznamenávame pokrok, ale to, čo povedal aj pán Buzek, viac ako 80% na podpora výbore ITRE, to je skutočne veľká vec. To znamená, že každý skutočne e, to podporil, ale bolo tu veľa kompromisov, veľa sme sa museli vzdať, ale veľa sme aj získali. Nikto iný nepožiadal o slovo, to znamená, že za že končím tento bod. Teraz poďme k bodu číslo 11, to je bod rôzne. Nevidím, že by niekto žiadal o slovo, takže prejdeme k oznámeniam ďalšieho zasadnutia. To bude 25. a 26. januára 2017 od 9 do 12.30, od 15 do 18.30 v Bruseli. Želám vám všetkým pekný nový rok a ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem.